spoločná účtovná závierka niektorých typov spoločnosti. Pokiaľ ide o mikrosubjekty, pán Léne, spravodajca, má slovo na 4 minúty. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni kolegovia, u tejto správy ide o zámer, ktorý parlament už po mnohé roky e, realizuje a ktorý možno bude teraz ďalším, ďalším e, krokom k úspechu tým najmenším podnikom, toto znamená podnikom, ktoré sú veľmi malé, teda len s veľmi málo zamestnancami, s malým obratom, minimálnym ziskom. To znamená len podnikom, ktoré sú v lokálnej oblasti, tým malým, malým e, pekárom, tým chceme pomôcť, odľahčiť ich e, pri ich povinnostiach výkazníctva. My sme sa viackrát ako parlament snažili v rokovaniach e, s radou rôznymi novelizáciami sa pokúsiť toto presadiť. Posledný pokus sa dial v rámci správy e, kolegyne Vandenburg koncom roku 2008 a vtedy sa nám v rokovaniach s radou nepodarilo to dosiahnuť. Výsledok? V decembri roku 2008 e, parlament prijal uznesenie jednomyselne, a to bolo rozhodnutie vyzvať komisiu, aby práve túto možnosť oslobodenia najmenších podnikov e, legislatívne rozbehnúť. To sa medzi časom udialo, komisia takýto návrh pripravila a urobila presne to, čo parlament chcel. Okrem toho komisia, komisia e, to znamená pracovná skupina pána Štojbera, ktorá chce znížiť byrokratické zaťaženie, sa tým tiež zaoberala a vyhlásila, že by to bol zásadný nástroj na to, aby sme e, pomohli malým podnikom v Európe. Ide o 6,3 miliardy e, eur úspor a to sa spája aj s tým, že práve tieto najmenšie podniky, ktoré osobitne trpia týmto byrokratickým zaťažením, e, to uvítajú to je vlastne e, e, vlajková loď e, odbúrania byrokracie v Európskej únie a preto je to centrálny bod a veľmi dôležitý. Je tu množstvo rozumných dôvodov, prečo je správny tento návrh. Smernica, o ktorej hovoríme, je z roku 1978. Vytvorená bola a ušitá na mieru pre veľké a stredné podniky. Nikdy nebola zamýšľaná pre najmenšie podniky a že povinnosť e, týchto najmenších podnikov e, e, to znamená pripravovať ročné uzavierky a výkazníctvo, vlastne sa míňa, míňa, míňa účinkom otázka znie, či pot, ak potrebuje takýto podnik úver, tak taký, takýto, takéto výkazy vôbec nemajú výpovednú hodnotu. Vôbec e, sa dá povedať, že komisie nerozumejú týmto uzávierkam, e, teda je to nepraktické, rovná sa to nulovej účinnosti. Zaujímavá otázka je otázka e, cash flow, otázka likvidity, aktivovateľných rezerv. To všetko sú veci, ktoré z uzávierok v tejto forme nevyplývajú. Tie sa robia vždy, vždy v pohľade na aktuálnu situáciu. Je teda otázne, či na základe takýchto výkazov by vôbec mohli banky posudzovať pridelenie úveru. To teda nie je otázka eh, hospodárskej súťaže, a tak ako nám tu hovoria lobbysti. Tieto podniky v zásade vôbec nie sú konkurentmi na vnútornom trhu a na cezhraničných operáciách. V zásade ide o regionálne a lokálne podniky a preto by to nemal byť problém vnútorného trhu. Vnútorný trh nie je samoučelný, je dôležitý, je dobré, že ho máme, ale opatrenia, sa, e, ktoré upravujú vnútorný trh, e, sa týkajú skôr cezhraničných operácií a nie e, operácií, ktoré by mali sa diať vnútroštátne. Mali by sme tento nekonečný príbeh teda ukončiť, prijať túto správu a vytvoriť podmienky na to, aby sa rada ešte raz na touto otázkou zamyslela a vyriešila ju kvalifikovanou menšinou a bolo by to dobré pre malé podniky v Európe. Nech sa páči mene Európskej komisie, pán Barnie. Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod by som poďakoval a privítal prácu pána spravodajcovu, pána predsedu Leného. Ako pán Lene povedal, tento návrh smernice komisie vychádza zo želaní Európskeho parlamentu Uznesenie EP z 18. decembra 2008 hovorilo, aby Európska komisia prišla s legislatívnou iniciatívou, aby členské štáty mohli oslobodiť mikrosubjekty z tejto smernice, pokiaľ ide o výročné účtovné závierky. Tak ako ste spomenuli aj prácu pána Štojbera, tam jasne sme sa vyjadrili za tento návrh. A nakoniec ECOSOC tiež podporil tento návrh zjednodušenia v účtovníctve. Takáto je situácia. A prečo je toto opatrenie dôležité? Tento návrh má umožniť členským štátom zjedno, zjednotiť homogénejším spôsobom fungovanie mikrosubjektov, aby mali jednotné účtovníctvo. Významným spôsobom by sme mohli znížiť náklady, ktoré museli vydávať tieto subjekty ja tu mám čísla z mojich služieb, kde hovoria o tej v tom vrchnom rámci, e, že by mohlo ísť o úsporu 6,3 miliard eur. Aj keby to boli nižšie čísla, aj tieto by odôvodňovali dostatočne e, dôvod, prečo musíme ísť až do konca v tejto diskusii a prečo máme podporovať a zjednodušovať aktivity mikrosubjektov. Preto aj som za rýchle prijatie e, tých, tohto nástroja pre mikrosubjekty. V každom prípade, ak by sa nám to podarilo dosiahnuť, tak by e, to znamenalo pokrok skôr, než sa budú aj ustanovenia smernice aplikovať. A ešte mi dovolte Počujem tiež aj kritiky, poznámky od rôznych strán a ja by som chcel ubezpečiť v troch jasných bodoch. Poprvé, to, čo robí návrh, je, aby členské štáty mali možnosť že si budú môcť vybrať alebo nevybrať, teda použiť alebo nepoužiť, oslobodiť alebo neoslobodiť e, tie mikrosubjekty a budú môcť alebo nebudú môcť zmeniť súčasnú e, úpravu. Po druhé, snažíme sa o zjednodušenie a podporu princípu subsidiarity, aby občania a podniky pochopili vnútorný trh, aby si ho osvojili. Nechceme vnúcovať európske pravidlá, keď to nie je potrebné. Ja si myslím, že v prípade mikrosubjektov by mohli byť takéto pravidlá mm, nadmerné. A po tretie, tento návrh sa netýka len toho, že by sme chceli zrušiť všetky požiadavky o účtovníctvo pre e, mikrosubjekty. Ja viem, že niektoré členské štáty sa v tomto zmysle vyjadrili svoje znepokojenie. V každom prípade samozrejme mikrosubjekty budú musieť uchovávať dôkazový materiál, podklady a tak ďalej o ich e, obchodných a finančných transakciách. Toto je niekoľko slov na úvod. Samozrejme, ja si rád vypočujem vašu rozpravu. Ja by som chcel podporiť parlament v tejto iniciatíve a myslím, že je tiež potrebný aj veľmi silný signál z vašej strany, aby sme dosiahli pokrok v tejto téme. My sme všetci za zjednodušenie a tento návrh je príkladným. Ja si želám, aby mikrosubjekty mohli čím skôr využívať tie úspory, ktoré sa očakávajú od tohto návrhu. Ďakujem a v mene výboru EKON Pán Sterks, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa veľmi teším, že e, sa tu hovorí a že sa tu môže hovoriť o stanovisku výboru EKON pred niekoľkými týždňami, e, by to tak nebola, nebolo. Ja súhlasím e, s návrhom komisie. Potrebujeme odborne byrokracie pre mikropodniky a pán Lejne tiež právom povedal, že treba rozlišovať medzi veľkými a malými podnikmi. Ale myslím, že tento dokument nedosahuje ten cieľ a o tom hovorí stanovisko Ekonu. Ak e, e, sa vzdáme e, ročných účelných výkazov, tak sa situácia nezlepší, pretože v jednotlivých krajinách je rôzne, sú rôzne situácie a to nezlepší situáciu tých mikrosubjektov a mikropodnikov, pretože nie sú experti na tieto veci. My žiadame nasledovné. Chceme vyhodnotenie dopadov všetkých dopadov, nielen tých 3,6 eh, miliardy pozitívnych, ale chceme vyhodnotenie aj negatívnych dopadov. To komisia neurobila. Eh, potrebujeme lepšie eh, odburávanie byrokracie a to celkovým prepracovaním smernice o práve práve pre spoločnosti. Ďakujem pekne. Pán Zviedka na dve minúty. Ďakujem pekne, dámy a páni. Vieme celkom presne, ako e, malé podniky e, sa odlišujú od tých e, veľkých, ako sa mikropodniky odlišujú od malých a stredných. No a sú napríklad dáne, byrokracia pre malé a stredné podniky aj nízka likvidita. Čo, všetko to, čo to všetko znamená? To znamená, že v priebehu minulých rokov bol rozhodujúci ten prí, prvý rok pre prežitie malých podnikov, asi 60% na prežitie. To znamená, že každý tretí nový malý podnik nemohol v rámci prvého roku uh, svojej existencie prežiť. A k tomu ešte pridáme, že v mnohých Eh, členských krajinách malé podniky sú vôbec 90% všetkých podnikov, tak tá diskusia o tom, že eh, administratívne eh, bariéry treba odbúrať predovšetkým to všetko vedie k tomu, že táto diskusia je za, ešte zaujímavejšia. Táto diskusia nebeží len k tomu, že chceme zjednodušovať, chceme aj hovoriť o požiadavkách pre malé a stredné podniky, pre najmenšie podniky, pokiaľ ide o ich e, e, e, výkazníctvo. Tieto požiadavky však znamenajú aj to, že sa musíme zamerať na potreby týchto podnikov a ich daňové osobitosti. Ak chceme ich život uľahčiť, tak sa treba pozrieť aj na veľké koncerny. Keď zavádzajú tieto napríklad globálne štandardy, tak to určite prináša menej nákladov, ako keď vytvoríme nové požiadavky. Keď urč- zvažujeme medzi nákladmi a a zvýhodneniami treba tiež jasne povedať, že najmenšie podniky majú určité informačné e, povinnosti, väčšinou sú to aj rodinné podniky a keď teraz o tom diskutujeme s pohľadom na fi- finančnú krízu, tak treba myslieť na to, že túto krízu nenav- e, neza- nepriviedli tieto najmenšie podniky. 4 Sa páči ďalší rečník, 4 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, drahí kolegovia. Ako povedal spravodajca, tento návrh smernice vychádza z hlasovanie Európskeho parlamentu, ako ste to povedali, pán komisár. Ale moja politická skupina je veľmi kritická k tomuto návrhu, pretože sa obávame, že sa obráti proti tým, ktorí chceme podporiť. Chceme síce znižovať eh, záťaž pre podniky, ale istým spôsobom ich takto zbavíme podmienok transparentnosti a dôvery, ktoré sú potrebné pre dynamiku ich činnosti. Myslím si, že musíme byť veľmi jasní k tým prahom a k tomu, čo voláme mikrosubjekt. Ide o malé a stredné podniky, kde je viacej ako 10 zamestnancov, kde je viacej ako 1 milión eur obratu akýkoľvek členský štát, tak je to veľká väčšina podnikov. Je pravda, že možno sú lokálne tieto podniky a môžu byť prítomné aj na trhu spoločenstva, ale v každom prípade Nie je dobré, aby sa e, tieto pravidlá účtovných e, uzávierok zrušili pre ne a bolo by dobré, aby predkladali takéto doklady alebo závierky vždy v tom, lebo je to potrebné vtedy, keď budú diskutovať s nejakou bankou, s veriteľom a podobne s nejakou bankovou inštitúciou. Účtovné e, pravidlá budú musieť vtedy aplikovať a potom možno práve v tom momente budú za to musieť viacej zaplatiť, e, pretože budú musieť aplikovať pravidlá, ktoré nebudú dobre poznať my si myslíme, že účtovné uzavierky a pravidlá by sa mali aplikovať na celú Európu. Nie je to len otázka hospodárskej súťaže, je to aj otázka hospodárskej integrácie európskeho práva a rovnakého prístupu pre všetky podniky Európskej únie. Samozrejme, zjednodušenie e, daňových povinností pre malé a stredné podniky je potrebné Idú týmto smerom tri iniciatívy, či už to bude návrh, o ktorom dnes hovoríme, alebo IFRS, Medzinárodný referenčný rámec, alebo revízia 4. a 7. smernice o účtovných závierkách. Aj tu by v blízkej dobe Európska komisia mala predložiť návrhy Dostali sme slúb, že by to malo byť v roku 2010. Zasa, že to bude trochu neskôr, ale ja si myslím, že toto predlženie termínov by nemalo byť dostatočným dôvodom na to, aby sme e, sa príliš poponáhľali alebo robili niečo horúcou ihlou. Tieto tri návrhy, hoci majú rovnaké ciele, nemajú možno rovnaké členenie formu a myslím, že by bolo lepšie, pán komisár, a oveľa jasnejšie aj pre podniky v Európe, keby mali jednotnú a globálnu odpoveď na svoju problémy, aby dosiahli takto svoje ciele zjednodušenia Súčasný problém je nasledovný. Európska komisia váha s návrhom revízie takejto smernice a to je nedobré pre naše úvahy. Vyzývam komisiu, aby urýchlila dialog o otázke oslobodenia mikrosubjektov, aby vychádzala e, z súčasnej ekonomickej situácie, aby urobila aj dopadovú štúdiu alebo teda hodnotenie dopadu. Ďakujem pekne. Pán Tajn, nech sa páči. Tajn. Milí kolegovia, ako tieňová spravodajkyňa za ALDE vôbec nerozumiem tomu, ako môžeme byť proti tomu, aby najmenšie podniky, zdôrazňujem, že najmenšie podniky, nie malé alebo stredné, aby, ako by mohli byť tieto oslobodené od týchto e, povinností. Nejde tu o e, stredné podniky e, orientované na export z Bádenska a Württemberska? Pán predsedajúci prerušuje. Všimol som si vás, e, dám vám miesto neskôr s modrou kartou, až kým dokončí e, momentálna rečníčka. Ďakujem vám, e, ďakujem vám za to, že ma poučujete, doplňa pán predsedajúci. Pokračujte, prosím. Nede tu teda o e, stredné podniky z Bardenska, Württemberska, ktorí exportujú, ktoré majú 100 zamestnancov, ale o naozaj malých kvetinárov, remeselníkov a nové podniky, ktoré robia výpočtové technológie už celé roky na národnej a európskej úrovni sa politika robí tak, že e, by sa apeluje, že by ne, nepotrebné náklady nemali byť uvalované na tieto maličké podniky, ktoré aj tak už majú množstvo problémov. V Belgicku sú, sú to e, právnici, inde, inde sú to e, auditori ktorí, a, a účtovníci, ktorí robia tieto špeciálne výkazy keď komisia konečne predloží návrh, návrh, ktorý e, žiadame už roky my ako parlament, tak sú tu zrazu tí, ktorí pochybujú a ktorí sú proti. Len 7 najmenších podnikov, o ktorých tu hovoríme, e, robia cezhraničnú činnosť. A preto e, nemala existovať vôbec žiadna legislatívna úprava na celoeurópskej úrovni, keď pomyslíme na subsidiaritu. Požiadavky na malé a stredné podniky e, by mali byť orientované práve na tieto podniky a v podstate od začiatku tieto predpisy nepasovali na tie najmenšie podniky. A keď si tu vypočujem vaše príspevky, tak e, e, tu počujem argumenty o úveroch, ktoré vraj banky neposkytnú, ale ten, kto pozná príslušnú legislatívu, tak vie, že tieto výkazy pre banky sú len tak pomôckou, ale nie rozhodujúcim faktorom. A ďalej potom je tu argument, ktorý sa používa e, pod názvom ochrana veriteľov, ale za celú svoju notárskú činnosť som nezažila, že pri predaji podniku takejto veľkosti by sa kupec e, spoliehal na výpovednú e, hodnotu ročnej účtovnej uzavierky a po tretie potom členské krajiny EÚ, toto znamená tie krajiny, ktoré sú čoraz ne, ne, e, nepokojnejšie, sú to práve oni, e, chcú e, sa, sa tomuto vyhnúť. Áno, je to predpis legislatívny, ale keď niektorý podnik vyžaduje takúto uzavierku, keďže ten podnik neposkytuje potrebné záruky, tak sa nemožno diviť daňovým podvodom. A preto apelujem na všetkých poslancov, predovšetkým sociálnych demokratov, aby pri, e, súhlasili s týmto zmysluplným predpisom, e, vzhľadom na to, že pán Léne zohľadnil všetky pochybnosti a zapracoval ich a preto by už nemali nasledovať žiadne protihlasy. Okay, now, uh, Je tu otázka na pána Sterksa a to od pána uh, e, Orla von Darmutha. Akceptujete túto otázku? Dobre, máte teda 30 sekúnd. Pani Stex, akceptujete ten návrh, ktorý bol predložený, že ten návrh má byť e, odročený kvôli, kvôli, kvôli e, posudzovaniu dopadov. E, je to predsa, je to predsa prehnané. Máte na odpoveď 30 sekúnd, pani Stex? compris votre... Ak som dobre pochopila vašu otázku, či tento návrh je zamietnutý, tak samozrejme znovu sa musí prepracovať, musí sa na ňom pracovať a musíme uvažovať o hodnotení dopadu. Ako som povedala, nie sme proti zjednodušeniu účtovných pravidiel pre malé podniky, pretože došlo k takému množstvu vypracovaných smerníc a opatrení, kde treba tieto veci ujasniť a zjednodušiť. My si len myslíme, že tento návrh veci nezjednodušuje, ale skôr tieto podniky dostáva do menej istej situácie. Pani Svinbor, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem. Tento návrh e, hovorí o určitých e, požiadavkách a nie je určite e, dokonalý. moja skupina podporuje spravodajcu a treba ísť ešte ďalej a apelujeme na komisiu, aby sa materiálne znížilo toto zaťaženie na podniky. Potrebujeme ešte hĺbšiu revéziu 4. a 7. smernice o práve obchodných spoločností. Potrebujeme e, e, sa pozrieť na posúdenie dopadov komisie. A tu, sa, tu možno tiež vyjadriť obavy a zdá sa, že je tu veľmi obmedzený dopad. V týchto ekonomicky ťažkých časoch je dôležité, aby každé, e, každá maličko spomohla a minimálne poznám u, u nás vo Velsi v mojom e, volebnom okresku jednu takú spoločnosť, ktorá e, sa borí s problémami e, z recesie a ma, viem od nich, že takéto malinké pomôcky by naozaj mohli v takýchto časoch pomôcť a, a nemali by sme im preto stáť v ceste. Pán De Jong, na 1,5 minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som šťastný, že EÚ vytvára pravidlá, ale niekedy ich je príliš veľa. Existujú pravidlá, ktoré sa týkajú napríklad verejných zákazok a tie sú skutočne veľmi zložité. Ustanovenia, ktoré sa týkajú výročných účtovných závierok, sú potrebné, aby bola dostatočná transparentnosť e, v pôsobení mikrosubjektov. Veľmi často administratívne formality sú veľmi zložité. Ak by sa tieto zjednodušili a tieto povinnosti niektoré vypadli, tak by si bolo potrebné položiť otázku, aké ďalšie kritéria by museli splňať. Sú určité výročné účtovné závierky, ale ak chceme aby mohla um, kráľovať uh, dôvera, je potrebné, aby si aj mikrosubjekty uchovávali všetky potrebné doklady a dokumenty dokladujúce obchodné transakcie a tak ďalej. Ja si myslím, že ide o opatrenie, uh, ktoré bude výhodné pre mnoho mikrosubjektov a že to bude dobré aj pre náš ekonomický e, sektor. Pán Fejo, nech sa páči. U nás v Spojenom kráľovstve je obrovské, nezame, e, ne, obrovská nezamestnanosť. Vo Francúzsku nezamestnanosť mladí je 24%, 25% v Taliansku a 39% v Španielsku. Veľké spoločnosti e, za posledné dva roky prepustili množstvo ľudí a budú tak aj naďalej robiť a najlepšou nádejou pre nezamestnaných e, je práve, sú práve malé a stredné podniky. Smernice EÚ však e, sťažujú týmto mikrosubjektom úspešne operovať. Usmernenia Európskej únie ich rast blokujú. Komisia konečne robí niečo zmysluplné týmto návrhom aby sme vyňali mikrosubjekty z určitých predpisov pre výkazníctvo v Spojenom kráľovstve máme asi 1,7 eh, miliardy, eh, milióna eh, mikrosubjektov. Ak by snať sme mohli im pomôcť, tak by sa do veľkej miery vyriešila nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve. Všetci sme dostali inform, informácie od pána Sturksa a jeho priateľov, ktorý je, oproti, je proti tomu, pred, ktorý tvrdí, že uh, oslobodenie týchto mikrosubjektov je vraj v rozpore s vnútorným trhom. Toto je úplne smiešný argument. Len belgický člen skupiny ALDE môže s niečím takýmto vôbec prísť. Keď, krit, e, e, keď kritizujete Belgicko v tomto e, parlamente, tak dostanete pokutu. Ale chcem pripomenúť, že v snahe ochraňovať teritoriálnu celistvosť Belgicka by niektorí sa mohli zamysleť nad tým, čo chcú zase oni z tejto krajiny uvaliť na, na, na záťažiach európskej ekonomike. Eh, Ďakujem. A teraz pán Fejo, nech sa páči. Pán Sterk, myslíte si, že musíte vystúpiť? máte otázku pána Sterksa, pán 30 sekúnd, nech sa páči. Najskôr by som chcel zaďakovať eh, za to, čo pred mnohými rokmi pre nás Británia urobila. A ďalej mám pre vás otázku. Ak sa spýtame komisie a požiadame komisiu o revíziu tých dvoch reví- eh, smerníc, ktoré sú plánované na tento rok, a máme celkový rámec, bude to skutočne prekážkou toho, čo chceme dosiahnuť, eh, totiž administratívne zjednodušenie Poviem len jedno slovo. Áno, malé podniky e, potrebujú e, teraz zjednodušiť e, administratívne postupy. Ďakujem pekne. teraz pán Fejo na dve minúty, nech sa páči. Pán predsedajúci, na úvod by som rád pogratuloval nášmu kolegovi Lénemu za správu, ktorú predkladá za jeho schopnosť a ochotu dialogu a otvorenosti a rovnako aj za jeho presvedčenie v prospech práce mikrosubjektov. Téma, o ktorej dnes diskutujeme, má už dlhú a veľmi významnú históriu v kontexte boja proti hospodárskej kríze, pretože podniky musia splňať množstvo drahých a byrokratických opatrení, a ktoré vôbec nejdu e, v smere transparentnosti. E, vychádzajú, musia plniť veľa pravidiel a nemôžeme pristupovať rovnakým spôsobom k úplne rozdielným podnikám. Nemôžeme sa rovnako správať k malým a rovnako aj k obrovským podnikom. A to platí aj pre malé a stredné podniky a prišiel moment, kedy by sme mali prejsť od slov k činom. Je tu príležitosť, aby MSP mali jednoduchšie a menej nákladnejšie pravidlá, aby tu bola príležitosť na vytvárania viacej pracovných miest a hospodárskeho rastu. Bohužiaľ, Európa necháva bokom mnoho takýchto MSP, takže teraz by sme nemali len rozprávať, ale mali by sme konečne konať. A práve to je dôvod, prečo moja politická strana predložila eh, podobnú iniciatívu v portugalskom parlamente a preto aj vyzývam portugalských poslancov, aby hlasovali za toto opatrenie a aby tlačili na to, aby bola odstranená táto blokáda a na záver, táto správa môže byť obrovským krokom vpred nielen v boji proti kríze, ale aj v zjednodušení a zjednodušení teda pravidiel administratívnej záťaže malých podnikov. Pani Regner, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ten cieľ zníženie byrokratickej záťaže pre najmenšie podniky e, treba len podporiť tie povinnosti eh, týchto podnikov nemôžno, dávať, nemôžno ich dávať do jedného spoločného vreca s veľkými podnikmi, ale do, možno dosiahnuť tento cieľ s e, touto, týmto návrhom komisie alebo vašou správou, pán Lene? Dokážeme e, uľahčiť e, život malých podnikov? O tom hovorila už pani Kastex a chcem ešte pridať k jej slovám. Mikropodniky sú e, často nie veľmi malé. V Rakúsku nejde len o e, malinké podniky, ide o spoločnosti, ktoré majú obmedzené ručenie. Sú to e, akciové spoločnosti a SROčky a v zásade je to 90 všetkých podnikov, ktoré majú menej ako 10 pracovníkov v Rakúsku. Len aby ste vedeli o tých číslach. Obratená minca tohoto ručenia by mala byť teda e, tá povinnosť vykaz- vykazovania. Nie je to tak ako u veľkých podnikov, ale e, povinnosti úplne odstrániť by sme nemali. Namiesto toho, aby sme ich úplne vyňali zo štvrtej smernice, mali by sme mali len znížené administratívne zaťaženie a v rámci plánovanej novely 4. a 7. smernice by sa to malo realizovať. Ďakujem. Pán Paška prebiehajúca hospodárska kríza nám jasne ukázala že európa začína byť dýchavičná a že už nedokáže úspešne držať krok s dynamikou hospodárstva a hospodárskeho rozvoja v iných častiach sveta napríklad s áziou. organizácia nášho podnikateľského prostredia je ťažkopádna a skostnatelá. pozrite si na čínskeho či indického remeselníka čo myslíte koľko času zo svojej práce venuje vypĺňaniu všelijakých výkazov a hlásení o svojom podnikaní? no žiaden. a pozrite sa na nášho remeselníka. napríklad v mojej krajine nútia zákony remeselníka aby posielal také isté údaje hlásenia o svojom podnikaní v rozličných modifikáciách na štyri rôzne štátne inštitúcie daňový úrad obchodný register zdravotnú poisťovňu štatistický úrad keď niečo náhodou pozabudne v lepšom prípade dostane vysokú pokutu v horšom prípade mu úrady zrušia podnikanie. štyri štátom zriadené inštitúcie žijú z toho že šikanujú podnikateľa a oberajú ho o čas a aj o prostriedky pretože na daniach z jeho práce sa pasie celý ten byrokratický moloch. veď všetky údaje by mohol zozbierať pre štát jeden jediný a to nie veľmi veľký úrad. ako sa s tým vysporiadať? no buď zrušíme nezmyselné úkony zjednodušíme a zefektívnime našu administratívu a dáme väčšej časti našich úradníkov príležitosť aby sa tiež začali živiť poctivým remeslom alebo dopadneme tak ako povestní kráľovskí miestodržitelia ktorých v máji one thousand six hundred and eighteen vyhádzali z okien pražského hradu nespokojné české stavy. bolo by dobré keby sme urobili to prvé a to čo najskôr. ďakujem za pozornosť. Slovo pán Karas. Dámy a páni, pán komisár, eh, vážený pán predsedajúci, som eh, jeden z predsedníkov, z, z predsedajúcich pracovnej skupiny, ktoré, ktorí pracovali na Small Business Acte a všetci sme mali spoločné eh, želanie Small Business First a preto sme za zjednodušenie života malých a stredných podnikov. Dámy a páni, to, čo sme si tu dnes vypočuli, z, e, znie určite z, e, zvodne. Prečo to teda, e, nie, keď je to také dobré, to nežne aplauz zo všetkých strán? prečo sú tu také rôzne príklady, ktoré toto zjednodušenie vlastne e, chcú, e, chcú obrať o tento potlesk. A súd má to svoje dôvody. Je tu otázka, či je to kompatibilné s novou úpravou Bazilej 2. E, Teraz si tu zrazu vytvárame predpisy, Eh, teraz si vytvárame odstránenie podnikov. Chceme, chceme eh, európske riešenia a zjednodušenia. Nechceme národné riešenie. Nechceme štiepenie legislatívy. Cezhraničné eh, výkony by mali takto problémy. Oslobodenie podnikov od povinnosti vypracovať ročnú účtavnú závierku by neznamenalo uľahčenie, pretože v mnohých členských krajinách máme rovnaké údaje, ktoré by sme zbierali v každej krajine pod iným názvom, ale tá preveriteľnosť by bola sťažená. Štandardy, ktoré vypovedajú o kvalite podnikov, by mali predsa dodržiavať aj malé podniky. Inak je tu nebezpečenstvo z straty transparentnosti. Keď podniky rastú, musia dodržiavať predpisy, ktoré, ktoré ale potom by nemali vôbec k dispozícii. A sloboda členských krajín v týchto uh, um, oblastiach oslabuje vnútorný trh. A pokiaľ ide o prepracovanie 4. a 7. rámcovej smernice o, o správe eh, spoločnosti, rozhodne nemožno brať na ľahkú váhu. Pani Tyson. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne a kolegovia. Samozrejme je veľmi dôležité znižovať byrokratickú záťaž. To treba urobiť v Európe a určite to platí pre tie mikropodniky, ale aj pre malé a stredné podniky, lebo tie tým najviac trpia. Ale to ešte neznamená, že treba konať prerýchlenie a prenáhlenie, pretože ak príjmeme návrh tej komisie, tak E, podľa krajiny pôvodu alebo sídla e, toho podniku budeme mať rôzne e, účtovné výkazy. No a tie súvahy budú potom nejednotné na európskej úrovni a budú tiež brzdou pre rozvoj vnútorného trhu. No a inak to už povedali tiež ďalší kolegyne a kolegovia, celé to bude nahradené inými administratívnymi bremenami. Napríklad pre, predpisy daňových úradov alebo poskytovateľov úverov, pretože všetci chcú transparentnosť a nesmieme zabúdať na to, že aj samotné podniky e, majú určitú potrebu transparentnosti, pretože oni tiež potrebujú vedieť, ako mm, funguje, e, funguje spoločnosť a to sa dozvedia z dobrého vedenia účtovníctva. To neznamená menej e, administratívnej záťaže, ale viacej. No a a to povedali aj zástupcovia združenia e, podnikov. A s tým súhlasím. No a s úctou e, ku komisii, práci kolegu Léneho a správy výboru EKON túto správu podporiť nemôžem. Ja podporujem to, čo bolo v správe STERX. A totiž e, jasné a dobré vyhodnotenie dopadov v rámci štvrtej smernice o práve mm, obchodných spoločností. To už komisia, komisia povedala. No a nebude to také veľké meškanie, ako sme sa báli. Ďakujem pekne. Pani Rainer na dve minúty. Okay. Ich habe den Namen nicht <laughs> verstanden, Entschuldigung. Mhm, ďakujem pekne. Ja chcem teraz trošku zhrnúť to, čo tu bolo povedané, pretože už bolo povedané v podstate všetko. Ja myslím, že nikto nemôže byť v tejto sále proti tomu, aby sme finančné výkazníctvo zjednodušili pre mikropodniky a malé a stredné podniky. Avšak ja mám pocit, že sme zostali stáť v polovici cesty a nemáme odvahu dospieť až nakoniec Všetci vieme, že finančné výkazníctvo potrebujeme a že všetky podniky, aj tie najmenšie, potrebujú mať podklady na to, aby dokážali, dokázali zhodnotiť a preukázať svoju finančnú eh, podnikateľskú eh, činnosť. Môže to byť finančné podklady, eh, rôzne iné podklady. V budúcnosti možno vzniknú nové podklady, ktoré k nám prídu z iných krajín, napríklad z USA, s ktorými sa budeme musieť zaoberať, ale musí byť tiež možné zamyslieť sa nad tým, ako sa ďalej vysporiadame s finančnými výkazmi predsa v takej oblasti, ako je Európa, treba konkrétnymi smernicami dospäť e, k výsledkom. A ja chcem, aby to bolo nielen pre e, mikropodniky, ale aj pre väčšie podniky. Pretože ja viem e, zo svojej praxe ako právnička, je dôležité mať správne podklady, ktoré mm, musia byť správne vyhodnotené a to je dôležité aj vo väčších podnikoch. A to je mm, veľa práce no a mikropodniky majú s tým veľké problémy. No a ja som za to, keď sa budeme venovať týmto podnikom a keď sa budeme venovať v rámci 4. a 7. smernice finančnému výkazníctvu, treba sa snažiť o skutočné zjednodušenie a príjmať silné a správne smernice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Karins na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, ak by niekto z nás si chcel založiť eh, nový podnik, tak na začiatku by to bol určite mikropodnik alebo mikrosubjekt. Európska únia eh, potrebuje nové podniky, pretože zažívame krízu a obrovskú vlnu nezamestnanosti. Na to, aby sme vyriešili problém nezamestnanosti, potrebujeme čo najviac mikropodnikov. No a samozrejme, na začiatku všetky nové podniky sú mikropodniky, takže musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme podporili ich vznik. Už no, máme teraz príležitosť to aj urobiť. Návrh komisie odstrániť eh, povinnosť eh, eh, mikropodnikov prekladať ročné účtovné závierky je dobrý. No a sú tri dôvody, prečo tak musíme urobiť. Poprvé, tak ako som už povedal, v praxi takmer všetky mm, nové, novozaložené podniky majú formu mikrosubjektov. Takže toto rozhodnutie by celý proces zakladania zjednodušilo, predovšetkým v tejto situácii, keď je to také potrebné. Po druhé, náklady na ročnú závierku nemôžu byť porovnávané s, so ziskami tak pre spoločnosť ako pre štát. Ak potrebujete z banky získať úver, tak banka bude potrebovať reál, nejaký dôkaz o reálnej situácii podniku. Nie nejaký podklad, ktorý bol vypracovaný pred rokom. No a po tretie, a to je mm, spôsob, ako implementovať a dosahovať cieľ komisie, e, znížiť administratívnu záťaž pre podniky o 25 Takže teraz vás vyzývam, e, prestaňme sa len rozprávať o podpore pre podniky a e, začníme ich aj skutočne podporovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Pozrite sa, malé a stredné podniky, hoci sú čím ďalej tým významnejšie v hospodárskej európskej panoráme, nemajú dostatok podnetov na svoju činnosť. Európska komisia mm, rozvinula určité opatrenia, aby práve pomohla týmto malým a stredným podnikom. Táto myšlienka je veľmi dobrá. Myslieť najprv na tej menšej úrovni pre menšie subjekty, pretože to pomáha vytváraniu podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnych nákladov, administratívnej záťaže, zlepšenie hospodárskej súťaže. To všetko sú nevyhnutné nástroje na to, aby sme sa dostali z krízy. A mne sa zdá, že tento návrh, návrh pána Léneho, je veľmi pozitívny, keď navrhuje, aby e, mikrosubjekty nemuseli predkladať výročné účtovné závierky, pretože je to administratívne zjednodušenie. Tiež si myslím, že členské štáty by mali uvažovať o tejto výnimke smernice. V súčasnosti EÚ právne nemá harmonizáciu v tejto oblasti a preto by sme na to mali uvažovať o možnom oslobodení mikrosubjektov od týchto povinností. Taliansko je známe tým, aká je tu obrovská administratívna byrokratická záťaž a preto je podľa nás dôležité, aby sa finančné výkazníctvo zjednodušilo využívať systém online. E, to by neznamenalo vyššie náklady pre tieto podniky a myslím, že to by bol dobrý prvý krok. Ďakujem. Teraz prechádzame k postupu KHDI. Prihlasilo sa 6 rečníkov. No a teraz dostane slovo pani Holmajer na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, naozaj ma prekvapuje e, táto diskusia. Niektorí kolegovia na jednej strane hovoria o zjednodušení života malým a stredným podnikom, ale keď sa tu ide urobiť prvý krok pre mikropodniky, len o nich hovoríme dnes, tak hneď sú tu záporné slova, no, no takže nemôžeme na jednej strane niečo žiadať a potom povedať nie. Hovorila som s mnohými predstaviteľmi najmenších podnikov, ktorí čakajú na takéto e, zmeny. Hovorila som aj s regionálnymi bankami, ktoré celkom jasne vyjadrili, že e, pre nich by to nebol žiaden problém, keby sa táto povinnosť výkazov zmenila ani transparentnosť by sa nezmenila, pretože ďalšie pred, e, predpisy, o tom hovoril pán komisár, zostanú platiť a transparentnosť tým pádom bude naďalej fungovať. Obchod tiež neutrpí, pretože tie mikropodniky nemajú e, dopad na európsky trh v zmysle celoeurópskeho e, pohybu. Prosím vás, kolegovia, tento prvý krok podporte a chcem poďakovať e, pánu Lénovi, Lénemu za jeho výbornú prácu. Ďakujeme. A teraz aha, pán Gozes. Ďakujem, pán komisár. Ja zdieľam argumenty Otmara Karasa alebo pani Kastexovej, ale ja si kladiem otázku, je potrebné po pozmenujúcom návrhu alebo po kompromise, aby existovali ešte národné možnosti, je potrebné blokovať túto smernicu, ktorý, ktorá znamená dobrý, pozitívny signál pre malé a stredné podniky. Pán komisár, ak dovolíte, ja by som vám urobil taký normandský návrh. Najprv je potrebné, aby sme my tu podporili návrh e, pána Leného a je potrebné, aby ste vy sám brali do úvahy všetko to, čo súvisí so zmenami ďalších smerníc, aby sa nám veľmi rýchlo podarilo dosiahnuť harmonizáciu predovšetkým finančného a účtovného výkazníctva pre malé a stredné podniky práve v tomto sektora, v tejto oblasti. Pán Kelly, nech sa páči, jedna minúta. Vážený pán predseda, tak ako mnohí kolegovia, ja som dnes vstal o 4. hodine rána, aby som sem prišiel. No a som rád, že som počkal až do konca dnešných diskusí, pretože tieto dve posledné témy, o ktorých sme hovorili, eh, ma naplnili veľkou nádejou. Ušetríte 6,5 miliardy, a to len mávnutím ruky, je skutočne veľmi dôležitý krok. Na jednej strane sa dá povedať, že to preukazuje to, čo povedali mnohí kritikovia, a totiž, že Európska únia je až príliš byrokratická, ale najmenej máme integritu a odvahu no, pozrieť sa faktom do očí a prijať kroky. Ehm, na rozdiel od bank, ktoré zatiaľ nepreukázali eh, žiadnu lútosť nad, svojimi, nad svojim zlyhaním, ale tiež eh, to ukazuje, že stále je tu veľa, eh, veľa byrokracie. A treba splniť ten cieľ 25-percentného odbúrania. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Papa Nikolau na jednu minútu. Ďakujem, Ďakujem pán, pán predseda. Prežívame uh, hospodárskú krízu a oslobodenie mikropodnikov od obrovskej záťaže, to, že by e, nemuseli predkladať e, ročnú účtovnú uzavierku, tak to by bol pre ne určite vítaným uľahčením. Ale tu sa musím jednoducho e, postaviť na stranu spravodajcu. To samozrejme znamená, že tieto podniky budú môcť dosiahnuť viac zisku a to, budú, to bude pre nich efektivita. Sú tu však aj obavy kolegov v sále, na jednej strane musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré použijeme a opatrenia, ktoré vyberieme na tento citlivý sektor. Samozrejme, že musíme to uľahčiť, ale na druhej strane nesm, nesmú tu byť určité aliby e, na to, aby sme skreslovali e, hospodárske finančné fakty to je pre nás e, dôležité a myslím si, že v zásade musíme tieto opatrenia vítať. Musíme vítať e, návrh komisie, ale byť aj opatrný, pokiaľ ide o e, opatrenie, ktoré môže viesť k skresleniu našich zámerov. Balčitis, Tomu má pán Balčitis. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Pán komisár, milí kolegovia, dnes tu nie sú žiadne pochybnosti. Mikrosubjekty jednoducho musíme podporovať všetkými prostriedkami. A jeden z najlepších prostriedkov je práve zníženie daní pre mikrosubjekty, uľahčenie niektorých podmienok a kritérií, ako aj ďalšie veci. Ja tu mám ale aj ďalšiu myšlienku. Ak chceme dosiahnuť úver od nejakej banky, musíme jej predložiť určité informácie, základné aj dodatočné informácie. A to je dodatočná veľká byrokratická záťaž. Ja si myslím, že oslobotenie mikrosubjektov od e, výročných účtovných závierok. Je to niečo veľmi dobré. Určite by to týmto podnikom uľahčilo ich život. Pani Tajn, Nie, neželáte si vystúpiť. Dobre, tak v mene Európskej komisie nech sa páči. Pán Barnie, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Napriek neskorej hodine venujeme sa téme, ako tu už bolo povedané pred chvíľočkou, e, ktorá je veľmi dôležitá. Vypočul som si všetkých veľmi pozorne a myslím si, že ani jeden z vás nezabudol podporiť tú možnosť zníženia administratívnej záťaže tých, ktorých voláme mikrosubjekty. A ja pripomínam aj po tých číslach, čo som hovoril, mohli by sme hovoriť o 5 miliónoch podnikov v Európe. ale potom, čo som si vás vypočul, tak sú tu aj rozdielne názory, nezhoda. Pokiaľ ide o harmonogram, naznačila to pani Castex, alebo o spôsobe aplikácie. Ja by som vysvetlil moje presvedčenie aj v momente, keď ste ma e, vypočúvali na vypočutí, tak som povedala, je potrebné, aby občania, spotrebitelia a aj malé a stredné podniky e, je potrebné, aby si všetci títo osvojili tento jednotný európsky trh. Preto e, ja chcem s veľkým rozhodnutím pracovať na tejto téme. Samozrejme, tento text môžeme vylepšiť ešte aj v dialogu s radou, ale myslím si, tak ako to povedal pán predseda Léne, že potrebujeme tento operatívny signál. Veľmi e, zareagoval som e, skutočne veľmi na komplimenty, ktoré som si tu aj vypočul, e, ako kolega povedal, že konečne je niečo, Európska komisia robí aj rozumné. Ja dúfam, že aj počas obdobia, kedy budeme spolupracovať, tak vám preukážem, že veľmi často Európska komisia robí veci, ktoré sú rozumné, užitočné a tak ďalej. Ja dúfam, že vás nesklamem, keď budeme podporovať takéto úsilie Európskej komisie. Ja samozrejme takto budem postupovať, možno tam cítite trochu utopie, ale ja som presvedčený, že Európska komisia robí užitočné veci a na, aj na žiadosť Európskeho parlamentu. Dámy a páni poslanci, ja si myslím, že tento konkrétny, progresívny a rozumný návrh e, ponúka rozhodujúce zjednodušenie byrokratickej záťaže malých a stredných podnikov. Nezrušíme vedenie účtovníctva, výkazníctva, nezabráni podnikom posúvanie a postupovanie informácií jednotlivým aktérom, nikomu nezabráni rešpektovať e, ustanovenia smernica, ak to želajú. A takto odpovedám aj na znepokojenia pána Sterksa. Tento návrh ponúkne možnosť, aby sa e, adaptovali pravidlá e, zverejňovania finančného vykazníctva na regionálnej a národnej úrovni tieto pravidlá pre veľmi malé podniky sú dobré, keď sú adaptované na to prostredie, v ktorom tieto podniky pracujú, teda na lokálne prostredie. A tiež si myslím, že harmonogram, ten čas je veľmi dôležitý, preto je potrebná rýchla aplikácia. Nemali by sme premrhať túto príležitosť pre malé a stredné podniky. Samozrejme, pani Kastex spomínala ďalší iný horizont, ehm, nejaké budúce termíny revízie, globálnej revízie smernice o účtovnom výkazníctve. Ale v termínoch, ktoré my pracujeme koniec roku 2010, možno to bude začiatok roka 2011, ale v každom prípade nechceme opomenúť všetky povinnosti. Ja si spomínam aj na ten normanský nápad pána Gozesa. Samozrejme, chceme využiť aj ten nástroj globálnej revízie, ale skutočne úprimne povedané, neexistuje, tam nie je problém medzi tým, že by sme jednak veľmi rýchlo urobili pokrok v tomto návrhu pre mikrosubjekty, samozrejme s vašou podporou, a zároveň potom ísť ďalej pri príležitosti e, globálnej revízie tej smernice. Nečakajme na tú globálnu revíziu. Ja som povedal, však to bol začiatok roku 2011, to je dosť času. Myslím si, dámy a páni poslanci, že v situácii, v ktorej sa teraz nachádzame, zaznamenal som si veľmi mnohé presné vyhlásenia mnohých kolegov, pán, pán Karins, pán Fejo, pani Swinburne, naznačovali aj mnohí ďalší, aká je situácia hospodárskej krízy, v akých ťažkostiach hospodárskych sa nachádzame. Naše výpočty hovoria, že ak sa nám podarí oživiť vnútorný trh, tak ako to ako sa zaviazal predseda Európskej komisie pán Barozo, ak sa nám podarí tento vnútorný trh eh, urobiť účinnejší, a fluidnejší, taký e, flexibilnejší. Mohli by sme dosiahnuť od 0,5 po 1,5 ekonomického rastu na 1,5 Samozrejme, môžeme to aj v porovnaní s celosvetovým meradlom, ale musíme začať od seba, od nás. A ako to aj správa pána Leného ukazuje, veľký veľká možnosť toho hospodárskeho rastu sa nachádza práve v tých 5 miliónoch veľmi malých a malých a stredných podnikov a chceme im uľahčiť ich prácu. A to je filozofia tohto návrhu. Vypočul som si pána Karasa, pani Raner hovorila o minimálnych eh, podmienkách, minimálnych štandardoch Leného správa v žiadnom prípade neuzatvára dvere týmto minimálnym požiadavkám. Na to potrebujeme čas a uvidíme ešte, ako sa dohodneme s radou, ale veľmi by som vás prosil, berme túto správu ako konkrétny pokrok, ako operatívnu etapu ktorej 5 miliónov malých a stredných podnikov a mikrosubjektov, niekoľko miliónov pracovných miest potrebujú na to, aby sa rozvíjali v súčasnej ťažkej hospodárskej situácii. Ja by som ešte rád raz všetkým poďakoval pánovi predsedovi Lénemu a ja dúfam, že počas hlasovania a po, po tom hlasovaní ja budem môcť veľmi rýchlo pristúpiť k prácam aby sme uviezli do praxe všetky tieto opatrenia potrebné pre malé a stredné podniky. Nech sa páči, pán Lene, máte slovo na dve minúty. Pán predseda, ja ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom a pánovi komisárovi za túto rozpravu. A šesť pripomienok. Poprvé, dopadová štúdia. Komisia k návrhu komisie predložila mm, dopadovú štúdiu, veľmi rozsiahlu a detailnú. My vo výbore, po tom, čo vo výbore pre hospodárstvo som bola prijatá stresová práva, správa, e, sme e, povedali, aké dopadové štúdie sa vykonajú. A pýtali sme sa, však nedostali sme odpoveď. Po druhej je správne, e, že kompromis predpokladá minimálne, minimálny počet predpisov chceme minimalizovať povinnosti na to, čo je skutočne nevyhnutné. Po tretie, kto potrebuje súvahu alebo ročnú závierku na bankový úver, nie je povinný ju robiť, ale, alebo ten ju musí urobiť. Ale niektoré podniky nepotrebujú takúto závierku a preto neviem, prečo by mali kvôli tomu vynakladať peniaze. Po štvrté, Ehm, daňové súvahy, tie predpisy eh, sa nemenia. Eh, jedná sa jednoducho o obchodnú, obchodnú bilanciu, obchodnú súvahu. Po piaté, štvrtá a siedma smernica, ich prepracovanie je skutočne obrovská, obrovský objem práce. No, jedná sa tiež o koncerny v rámci 7. smernice a to je veľmi komplexná téma. A ja si dovolím predpovedať, že ak nepríjmeme teraz rozhodnutie, e, tak pri veľkej revízii 4. a 7. smernici je veľké riziko, že malé a stredné podniky zaniknú e, v tejto debate, pretože nedokáže sa presadiť ich lobby. No a preto je dôležité teraz rozhodnúť a nerozhodovať neskôr pretože nevieme, či to bude možné. Po štvrté, profesné združenia. Ja poznám len jedno, ktoré je proti. Všetky ostatné sú za a myslím, že to treba jasne povedať na tomto mieste. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajcovi. Rozpráva je týmto ukončená. No a hlasovanie sa uskutoční v stredu. No a teraz sa, sa dostávame k poslednému bodu dnešného programu a je to správa pani Int Velta o správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008.